týmto spokojní. A teraz začneme a s pánom Elistrom. Pán Elistroer, máte viac ako jedno vysvetlenie hlasovania? Nie iba jedno? Pán Elister, máte slovo. vysvetlenie hlasovania k správe Kazaka. Ďakujem, pán predsedajúci. Stále e, viac a viac v našom volebnom období e, zistujeme, že nemáme dostatok peňazí a potom si pozriem takúto správu a potom zistím, že 1,6 miliardy e, eur z peňazí daňových poplatníkov sa minulo na Európsky parlament, na túto budovu a teraz zistím potom, že 9,3 milióna sme vyplitvali na párty politikov v Európskom parlamente. No a potom zistím, že sa znovu potvrdí záväzok zredukovať o 30 emisie uhlíka do roku 2020, ale nič sa tu nespomína o najstrašnejších emisiách zo všetkých, a to sú tie emisie, ktoré sú produkované pri nadbytočných cestách do Štrasburgu 12 krát do roka. Táto správa je naozaj strašná a ukazuje niečo o správaní tohto parlamentu. Ďakujem, pán Alister. Pani Senot. A to k tej istej téme správa Kazaka. Bueno, pues el señor Corbett. A nie je tu takže pán Corbett. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem dať do kontextu to, čo povedal pán Alister. Európsky parlament každého občana stojí 1,74 libry hovorím v Librách kvôli pánovi Alisterovi za rok. Keď to porovnáme, dolná snemovňa britského parlamentu stojí každého britského občana 5,75 libry ročne a snemovňa lordov 1,77 libry každého občana Spojeného kráľovstva. Inými slovami, tento parlament je oveľa lacnejší, jeho prevádzka je oveľa lacnejšia pre občanov. Avšak to neznamená, že by sme mali zaspať na Vavrínoch. Samozrejme, Samozrejme, mali by sme si uvedomovať, čo sa deje a mali by sme znižovať náklady. To, čo povedal pán Alister o tých 12 zasadaniach ročne, ktoré stoja tak veľa peňazí v Štrásburgu. Samozrejme, to je dobrá pripomienka, ale toto rozhodnutie neleží v rukách Európskeho parlamentu, ale v rukách členských štátov, ktoré bohužiaľ v Edinburgu počas eh, predsedníctva Johna Majora sa zaviazali právne, že Európsky parlament bude 12 krát e, ročne zasadať e, tu v Štrasburgu a ja budem žiadať o nové zváženie tohto rozhodnutia. Prosím o to, hovorí predsedajúci, aby ste e, hneď vysvetlili aj svoje hlasovanie k správe Sondergaard. Okay. You, Dobre, ďakujem, pán predseda. Astrid, prosím, sadni si. Pán Korbet. Takže absolatórium pre radu. A je to taká džentlmenská dohoda ešte z časov pred priamými voľbami, kedy parlament a rada ako dve odvetvia legislatívnej zložky majú e, plnú zodpovednosť za ich vnútorný rozpočet bez toho, aby si zasahovali do rozpočtu alebo ho kritizovali, ale myslím, že nadišla chvíľa, aby sme prehodnotili túto džentlmenskú dohodu, nielen preto, že rozpočet rady zahrania teraz nielen administratívnu e, zložku ako spolulegislatora, ale obsahuje aj rozpočet, ktorý môže v budúcnosti narásť za exekutívne úlohy v oblasti zahraničnej politiky. Takže toto sa to, džentlmenská dohoda sa nemala nikdy dotýkať exekutívnych e, činností a nemalo, mal by mať parlament e, náhľad a myslím teda, že by bolo dobre prehodnotiť túto dohodu. Dobre. Správa k, správ, e, k správe Kaza- vystúpenie k správe Kazaka. Pán predseda, ja som sa zdržala hlasovania. E, hlasovania o absolutóriu pre Európsky parlament, pretože niektoré e, články e, sa zakladajú na nepravdách, ktoré šíria médiá a ide aj o dobrovoľný dôchodkový fond. Pán Konbendit môže naozaj kľudne späť, pretože ako e, daňovník nebude požiadaný, aby garantoval práva členov týchto, tohto fondu Týka sa to všetkých tých, ktorí presanú činnosť v tomto parlamente. Ak si, ak, by, ak si pán Konben by myslí, že by sme nemali hlasovať e, v takomto prípade, tak by si mal pozametať pred vlastnými dverami, pretože e, využíva prostriedky e, tým, že čerpa napríklad rôzne prostriedky na cestovanie a tak ďalej Napríklad by sme mali jasne vedieť, ako je to možné, že 5 rokov nevstúpil na pôdu výboru, ktorého je členom. Takže myslím, že nestačí e, tu hovoriť nezmysly a robiť tlačové konferencie, ale Myslím, že ako bojovník z maja 68, no myslím, že lepšie od neho nemôžeme očakávať, ale naviac, pán predseda, to nie sú uh, prehlásenia aj keď predsedu z politickej skupiny, ktoré zmenia niečo na právnej zodpovednosti tohto parlamentu, tak ako je to vytesané v skale. Dobre. Teraz dostane slovo k správe Fielner agentúry. Pán Kelam. A e, k správe TIKAU. A taktiež vysvetlenie k tretej správe. No ale myslím, že nie je prítomný. A to celú vec zjednodušuje. Takže správa Fielner, pán Hanan. Ďakujem, pán predseda. Práve sme hlasovali o financovaní rôznych agentúr, agentúra Frontex pre lieky, bezpečnosť leteckej dopravy a tak ďalej, ale myslím, myslím že sú tu tri skupiny e, argumentov demokratov, euroskeptikov. Myslím, že euroskeptici si jednoduchý myslia, že to nemusí byť na úrovni Brasely. Právne argumenty e, taktiež neobstoja. Aj keby mali e, právnu, právny základ po vstupení do vlastnej zmluvy, v súčasnosti tak nie je No a tá tretia skupina argumentov by mohla obstať aj u federalistov. Keď takýto parlament e, externe kontraktuje každodenné činnosti a pritom sú to agentúry, ktoré možno ani nepoznáme, možno ich navštívime raz za rok a očakávame, aby vykonávali politiky e, bez toho, aby sme im ročne poskytovali e, financie, tak to znižuje našu demokraciu. Ale Myslím, že toto nie je v súlade s demokraciou. Takže federalisti ako euroskeptici by si to mali uvedomať. Ďakujem pekne. Pani Filip eh, žiada o slovo k mm, viacerým správam. Takže pani Sili, prosím, aby ste to všetko vyjadrili naraz. Máte slovo. Nech sa páči. Priezvisko moje je Ohir, pán predseda. Áno, viacero vysvetlení, aj keď som to predtým nerobila. Myslím, že dnes je to predsa len dôležité. V prvom rade by som chcela hovoriť o správe Grosses a podporila som aj návrh výboru pre dopravu. Myslím si totiž to, že sú to dve e, nariadenia, ktoré by mohli ošetriť, upraviť e, túto záležitosť ale mali by byť spojené do jedného nástroja, to je oprávnený krok smerom k demokracii a zniženej administratívnej záťaže. Potom správa KOZ, aj tu som podporila, pretože to nám taktiež pomáha zosúľadiť e, ustanovenie, nariadenie v tejto oblasti. Má aj medzinárodný rozmer a mali by sme sa teda zamyslieť aj nad paneurópskymi e, šetreniami v tomto registri. Pán, teraz správa Grošes tu som taktiež podporila, pretože taktiež ide o dopravu a taktiež to zvyšuje účinnosť vnútorného trhu, znižuje administratívne náklady a umožňuje spravodlivú súťaž. Ja si myslím, že s cieľom mať integrovaný spoločný trh v EÚ potrebujeme odstrániť prekážky v jednotlivých členských krajinách a to čím skôr. Potom ďalšia správa Mm. energetická účinnosť e, budov. Taktiež som hlasovala zla, pre, za, pretože si myslím, že môžeme takto zareagovať na výzvy. Hovorí sa tu o 20-percentnej e, úspore vďaka energetickej účinnosti. Investície v tejto oblasti pomáhajú aj pri ožívaní európskeho hospodárstva, pretože takýmto spôsobom tvoríme mnohé pracovné miesta. Vyššia energetická účinnosť to je najlepší spôsob pre EÚ na dosiahnutie redukcie emisí CO2. A myslím si, že toto vytvorí aj viac pracovných miest a zniží našu rastúcu závislosť od vonkajších energetických zdrojov. A teraz Správa GOZES ide o ratingové agentúry. Hlasovala som opäť za, pretože v tejto oblasti sú ťažkosti, hlavne čo sa týka e, dohľadu e, ratingové agentúry prispeli k celosvetovej hospodárskej kríze. Ich činnosť je celosvetová, ale e, nachádzajú sa mimo EÚ veľakrát a preto e, spochybňujem účinnosť tohto európskeho legislatívneho aktu. Aby sme prekonali tieto ťažkosti, tak musíme spolupracovať s členskými krajinami, s tretimi, e, pardon, s tretimi krajinami. A teraz správa o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave. nariadenie v tejto oblasti naozaj vítam a podľa mňa to e, posilňuje práva cestujúcich takejto, e, takejto doprave a taktiež to zabezpečuje rovnaké práva a príležitosti pre cestujúcich, ktorí používajú takéto prostriedky. Potom správa Albertiny, práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave. Taktiež som hlasovala za opatrenia, totižto v konečnom dôsledku môžu odstrániť e, nerovné zaobchádzanie v Európe. Um, už sa to podarilo dosiahnuť pri leteckej a železničnej doprave a právach takýchto cestujúcich. A taktiež to súvisí s dopravnými e, spoločnosťami. Prislúcha im niekoľko nových povinností a myslím si teda, že by potrebovali viac času na to, aby mohli byť v súlade s týmto novým nariadením. Ďalšia správa, inteligentné dopravné systémy naozaj sa osvedčili. Doprava je bezpečnejšia vďaka ním a taktiež umožnili dosiahnuť politické ciele a hlavne e, tento, toto odvetvie menej znečisťuje, takže preto som hlasovala za aj v prípade tejto správy. E, potom správa Stockman, program Marco Polo 2 taktiež hodný podpory, pretože v tomto rámci sa nám podarí trošku obmedziť zápchy, dopravné zápchy, implementovať environmentálne opatrenia a taktiež podporiť intermodalitu, ale nepokojuje ma, že každý rok žiadosti o finančnú pomoc a počet e, programov, ktoré by mohli byť financované, e, klesajú každoročne teraz správa Duchoň. Tu som taktiež podporila, pretože železničná doprava zohráva veľmi dôležitú úlohu v európskom dopravnej, európskej dopravnej sieti, aj keď sa znižuje e, objem tovarov prepravovaných železničou. Súhlasím so spravodajcom, mm, tento legislatívny akt musí byť na e, naformulovaný tak, aby táto doprava bola účin, pre všetkých v budúcnosti. Dnes do obeda sme diskutovali o správach, ktoré tvoria eh, zdravotnícky balík. Hovorili sme o právoch pacientov v cezhraničnej starostlivosti. Ja som hlasovala za, pretože si myslím, že príliš dlho uh, poslanci boli e, spokojní s tým, že právnici tvorili e, zákony, ale ja si myslím, že e, politici, hlavne europoslanci, by mali vykonávať takúto prácu, takže mali by sme konečne prijať túto smernicu. Teraz správa Trakatelis zriedkavé choroby to je vlastne pokračovanie predchádzajúcej témy. Ja som opäť hlasovala za, ale ja som nepodporila pozmeňujúci návrh číslo 15, pretože to je ako keby z minulého storočia a politici by by sa nemali miešať do genetického výskumu. Teraz ďalšia správa. Mestská mestská doprava, taktiež som hlasovala za. MHD zohráva veľmi dôležitú úlohu pri prepravovaní osôb a tovarov a preto je naozaj e, na čase, aby sme pripravili samostatnú stratégiu pre mestskú dopravu. A ešte na záver e, správa Jensen inteligentné dopravné systémy. Keďže stredobodom je kooperabilita a štandardizácia. Tak aj tu som hlasovala za, pretože je to dôležitá správa. Señor Hanan, eh, no me cuenta que usted tenía una segunda explicación. Eh, nevšimol som si, že máte ešte ďalšie vysvetlenie, pán Hanan, takže môžete ho predniesť teraz. Uh. Keď sa oslavuje výročie e, nášho básnika, jeden z najväčších anglických e, básnikov, e, Shakespeare je typický svojim dielom, že naše skúsenosti sa tam osvetli jeho hrami a ja by som si dovolil zacitovať z Richarda II., kde je veľmi dobre opísaný nielen nás rozpočtový problém v Británii, ale aj tu v Európe. Najprv k rozpočtu. Táto krajina úžasných ľudí, táto nádherná krajina je akoby e, daná do nájmu, ale keď si potom vypočujeme jeho popis Lisabonskej zmluvy alebo Európskej ústavy, Anglicko za morom, za skalnatými kopcami je teraz e, zahalené hanbou. Toto Anglicko, ktoré chcelo, ob, uh, ktoré chcelo poraziť druhých, bolo teraz han, hanebne porazené. Takže toto, pán predseda, som chcel povedať. No le conocía estas cualidades de rapsoda. Eh? Lo ha hecho usted muy bien. No, nevedel som. Uh, že ste až takým básnikom a recitátorom. Naozaj sa vám to veľmi podarilo. Pán Kamalda, správa týkal pán predsedajúci. Ďakujem, že mám túto príležitosť. Keď hlasujeme o témach v Európskom parlamente, mali by sme si byť vždy istí, že e, my sme tým morálnym majákom, takisto keď sa hovorí o energetickej efektivnosti. Nemám problém s tým na európskej, alebo národnej, alebo lokálnej úrovni. Myslím si, že viac sa dá urobiť na lokálnej úrovni, miestnej úrovni, ale je dobré podeliť sa o najlepšie praktiky aj na úrovni európskej. Avšak, keď sa ujmeme toho morálneho vodcovstva, musíme ho naozaj preukázať. Ako môžeme hovoriť o energetickej efektívnosti budov, keď e, fungujeme v dvoch parlamentných budovách, v Štrásburgu aj v Bruseli. A čo tak emisie CO2 v parlamente v Štrásburgu, keď hovoríme o desiatok e, tisícoch emisí, tón emisí CO2 ročne? Musíme s týmto pokrytectvom naozaj skončiť, musíme sa ujať našej vocovskej úlohy a zavrieť Štrásburský parlament. Pán Kamal, vy ste mali ešte ďalšie vysvetlenie k hlasovaniu o správe pána Bovisa. Môžete ho predniesť teraz. Áno, pán predseda, chcel som uh, uh, vzdať hold pánovi Bovisovi a prejmu skoré uzdravenie. Som uh, veľmi rád, že aspoň on mohol využiť uh, zdravotný systém z inej krajiny. Ako mm, britský občan využil excelentné zdravotnícke služby v Belgicku. Myslím si, že to je prvý krok správnym smerom pre občanov v celej EÚ, aby sa mohli rozhodnúť, že kde využijú e, zdravotnú starostlivosť. Keď sa pozriete na miery vyliečenia rôznych chorôb z rôznych krajín a keď pacienti dostávajú takéto informácie alebo dostanú na výber, tak si budú môcť vybrať, v ktorej krajine sa najlepšie uzdravia a budú môcť tento zdravotný systém využiť, čo je podľa mňa správny krok správnym smerom. Samozrejme, často tu kritizujem niektoré iniciatívy, o ktorých tu diskutujeme, ale myslím si, že toto je správny krok, pozitívny krok a tešíme sa na to, že občanom a pacientom v celej Európskej únii podskytneme väčší výber a lepšiu voľbu. A teraz pani Rojtová k správe Kasaka a k správe pána Crowleyho. Takže máte slovo k obidvom správam. No, pán predsedajúci, nehlasovala som za správu pána poslanca Kasaku, pretože tá správa zatýka informácií o dobrovoľnom penzijnom fonde. Ja si tiež sporím na dôchodok v tomto fonde a chcem vylúčiť prípadný konflikt zájmu a preto som sa nezúčastnila hlasovania. Pán predseda, poprosím ešte do zapisnice dať aj to, že som nehlasovala proti správe pána Trakatalisa proti bioetike, kvôli bioetike. A pán predseda, môžem pokračovať? Áno, ďakujem. Eh, hovorila som o správe pána Trakatelisa, takže do zapisnice prosím uvieť, že som z etických dôvodov nehlasovala. Mám tu ešte vysvetlenie hlasovania k správe pána Crowleyho. Eh, doba ochrany autorského práva hlasovala som proti správe, ktorá je nedomyslená, ale má ovplyvňovať na 45 rokov eh, dopredu ceny hudby pre bežných spotrebiteľov. Chcem pomôcť bežným umelcom a na to je potrebná legislatíva v oblasti regulácie, podmienok a kolektívnych správcov. Nastavenie systému systému sociálneho zabezpečenia, dôchodkového poistenia či zmeny licenčných taríf dopadovej štúdii upozňujem na to, že len 2% príjmu sa rozdielia medzi bežných umelcov a ostatné ide nahrávacím spoločnosťam a najväčším umelcom. E, potom následná redistribúcia poškodí mladých nádejných umelcov a daňoví poplatníci zaplatia stovky miliónov eur naviac. Tento návrh komplikuje život knižniciam, archívom, školám a e, nezávislým filmom štúdiám. Všetky právne autority. Varujem pred týmto návrhom a preto som bola proti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pani Fure má ešte vyslovenie hlasovania k správe pani Jensen a k správe pána Duchoňa, takže pani Fure, nech sa páči, máte slovo. A ne, nech sa páči, predneste svoje dve vystúpenia. Pán predsedajúci k správe Jensen, e, správa o návrhu smernice inteligentných dospravných sietí. Tu je e, cieľ zabezpečiť interoperabilitu v oblasti dopravy. Tu musíme podporovať takúto interoperabilitu najmä s cieľom zlepšiť bezpečnosť vozidiel, aby bola naozaj užitočná musíme to uplatňovať na celom európskom území. Táto smernica pomôže prispieť k zníženiu počtu mŕtvych na európskych cestách tým, že sa zníži riziko kolízií, ako aj závažnosť nehôd. E, som rada, že našim cieľom je o dvoj, dvojnásobne do roku 2010 znížiť e, oproti roku 2000 e, počet mŕtvych na cestách. A už pred viacerými mesiacmi sme hlasovali o príslušnej smernici, ktorú ešte neprijali ministri dopravy Európskej únie, pretože táto by ešte lepšie pomohla chrániť životy, zachraňovať životy pretože by tam boli iné sankcie proti motoristom, ktorí spôsobia nehodu v inom štáte než v štáte registrácie vozidla. No a potom je tu ešte e, správa o železničných koridoroch. E, som rada, že táto správa bola prijatá z dôvodu konkurencieschopnosti. Hlasovala som za túto správu, pretože pomôže vylepšiť dopravu e, tovarov po železnici. E, bola táto zmena potrebná. Súčasné fungovanie nákladnej železničnej dopravy nie je uspokojivé a musíme e, zabezpečiť spolahlivosť časových harmonogramov a preto musíme zatraktívniť železničnú nákladnú dopravu pre podnikateľov Eh, aby sme sa napríklad aj vyhli emisiám CO2, eh, ktoré môžu spôsobať nákladné auta v dopravných zápchách na cestách. Takže otvárame cestu k európskej železničnej sieti, ktorá bude výkonnejšia. A ďakujem. A pán Poselt, ešte vysvetlenie k trakatelisovej správe. Ďakujem, pán predsedajúci. Hlasoval som proti vzhľadom na škandalózny pozmeňovací návrh 15, e, ktorý dáva, e, ktorý si e, míli liečenie chorôb s, s ich selekciou a zaváňa to eugeniko. My musíme život chrániť od narodenia až po prirodzenú smrť a to sa tu radikálne spochybňuje. Um, nenarodený život nemá mať právo na narodenie len preto, že nie je zdravý a to je protiklad uh, medicíny, to je zabíjanie a preto správa Trakatelisa je ako taká neakceptovateľná a aj tento pozmeňovací návrh je škandál, ktorý je e, veľkým bremenom pre tento parlament, ktorý sa inak veľmi zaslúžil za bioetiku a za ochranu nenarodeného života. Ďakujem pekne, pán Poselt a pani Gresle. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som v hlasovaní o absolitóriu od prvé, prvé, prvýkrát, odkedy som členkou tomto tohto parlamentu hlasovala proti a chcela by som predniesť svoje dôvody. E, ide mi hlavne o spôsob, akým Európska komisia e, zvládala a riadila vstupy nových členských štátov Bulharsko, Rumunsko. Máme v týchto krajinách dočinia s mnohými problémami, s veľkou korupciou. Mnoho európskych prostriedkov sa jednoducho stratilo. Európska komisia v roku 2008 začala eh, zmrazovať prostriedky. V roku 2007 sme stratili veľa peňazí a teraz máme prakticky neexistujúce systémy kontroly, alebo sú to kontrolné systémy, ktoré fungujú len nedostatočne. V Rumunsku je vysoká miera korupcie a sú tam aj problémy s justíciou a to všetko uh, eh, pada na úkor predpisového procesu a ja by som chcela teda naozaj tu vyslať signál aj komisii, že pri ďalšom rozšírení musí postupovať inak a musím povedať aj to, že uh, keď sme to už aj sledovali v iných krajinách, dá sa to no, urobiť aj úspešnejšie. Chcela by som komisiu vyzvať, aby obidvom krajinám pomohla pri vybudovaní finančných kontrolných systémov, ktoré si naozaj to zmeno zaslúžia a aby sa odborali tie problémy v obidvoch krajinách, pretože inak to bude trvalý problém pre celú Európu. Ďakujem. Ďakujem pani Gresle. A týmto prerušujeme schôdzu do 3. hodiny popoludní.